dôležitom eh, bode o boji proti násiliu voči ženám a dávam slovo teraz eh, pani Jiménez Beceril. Ďakujem, pani predsednička. Odkedy som v parlamente, mojou prioritou eh, bolo chránenie obetí a tomu tak bude nezávisle teda od toho, kde sa nachádzajú. Dnes hovoríme teda o ženách. Je treba, aby sme sa spojili a ukázali e, spoločnosti, aký obrovský rozmer tento problém má. Násilie nerozlišuje medzi e, chudobnými a bohatými. E, nájdeme ho v školách, v práci, nie je možné predtým utiecť. Niektoré ženy sú obeťami jednoduché preto, že sú ženami a to je spojené s psychologickými, ale aj telesnými e, škodami. Ide o to, aby sme úplne odstránili násilie oči ženám. Preto potrebujeme spoločnú stratégiu. Ja ako e, spravodajkyňa som spolupracovala na e, nariadení pre ochranu. Dnes hovoríme o legislatívnom nástroji ale mne to ešte nepostačuje pre e, ženy a deti, e, ktoré sú obeťami e, obchodovania s ľuďmi, ktorých integrita je narušená. To nie je postačujúce. Dnes sa Otec povedal, že v stredopode by mala stať osoba. Aj v našej každodennej práci by mali stať v stredopode ženy ako osoby a každý deň sú zavraždené ženy, my sme im to dlžní, im, ich rodinám a podobne. Ďakujem. Slovo má eh, pán Etheridge, eh, modrá karta, 30 mm, sekúnd. Ďakujem, súhlasíte so mnou, že eh, táto strašná téma je naozaj o nedostatke, o nedostatku morálky a cti v spoločnosti a každý, kto poškodzuje, že nie je iba džentlmenom, ale vôbec nie je mužom. You have 30 seconds to respond. Thank you. Por supuesto, estoy total... Úplne s vami súhlasím a som rada, že ste mi položili túto otázku. E, je to aj otázka vzdelávania ale a výchovy ne, nemám e, dostatok času na to, aby som e, sa tomu venovala. Ale teda naozaj tam ide o e, vzdelanie a výchovu mužov. Ide o to, aby sme mužov senzibilizovali. Tí by sa ako prví mali zasadzovať za osrednenie tohto problému viac než ženy. Ďakujem pani Arena na dve minúty. Je to Európsky deň boja proti násiliu na ženách a je pravdou, že ak si pozrieme, na, že pozrieme doprava či doľava, tak sú to tri osoby a minimálne jedna z tých troch je, bola alebo bude obeťou násilia. A Mm, ťažko sa mi o tom dnes hovorí, pretože keď sa pozriem doprava a doľava, tak tu nevidím veľa mužov. Ale pravdou je to, že ak ženy sú obeťou násilia, tak musí byť niekto autorom toho násilia a ten signál, ktorý by sme mali dnes vyslať, ďakujem tým mužom, ktorí sú dnes tu, e, mali by sme vyslať tento signál voči autorom toho násilia e, nielen hovoriť o tom, e, ako šíriť medzi nimi osvetu, ale ich aj trošku zastrašiť my tu vedieme boj a pritom čísla sa vyvíjajú práve naopak, stále rastú. Žiaľ, žiaľ, samozrejme preto, že toto násilie sa nezmenšuje, ale zároveň niektoré štáty majú také ustanovenia, ktoré umožňujú, že nám konečne vystúpiť zo súkromia a podať sťažnosť, ísť za lekárom, nechať sa obhajovať advokátom, riešiť tieto veci na súde. A dnes žiadame o to, aby sa začalo konať, pretože údaje máme a teda nikto nepochybuje o tom, a nepotrebujeme diskusie, nepotrebujeme žiadne štúdie, všetko je už hotové. Dnes, pani komisárka, mali by sme jednoducho konať a žiadame preto, aby čo najskôr, ako sa dá, povedali ste to, ako čo najskôr bol ratifikovaný dohovor z Istanbulu, aby ho ratifikovala Európska komisia, ktorá by umožnila komisii potom e, vytvoriť akčný program, pretože nestačí ratifikovať, je, pravdepodobne, je nutné, aby sa to aj premietlo do praxe v jednotlivých členských štátoch nie, nie je tu žiadna kultúra, žiadny rozdiel, ktorý by obhajoval to, že niektoré krajiny môžu lepšie chrániť ženy ako iné. Jednoducho by sme mali zaručiť európsku úroveň ochrany E, mať európsky základ, ktorý bude šíriť osvetu, ktorý bude zameraný proti aktérom násilia, ktorý bude chrániť obete a ktorý umožní chrániť obete a trestať autorov. Potrebujeme legislatívny rámec, ktorý nám toto všetko umožní a žiadame, aby sme mali tento Európsky rok boja proti násiliu. Pani komisárka, dúfam, že tento môj odkaz ste pochopili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ne, veľmi neochotne uh, vám beriem mikrofón, pretože je to citlivá a dôležitá téma, ale naozaj musíme e, každý dodržiavať stanovený čas. A pani Arena, musím povedať, že na oficiálnom zozname rečníkov do tejto diskusie mám dvoch mužov, ktorí chcú prispieť do tejto diskusie, čo je zaujímavý postreh. A teraz odovzdám slovo ďalšiemu rečníkovi na 1,5 minúty, pani Žitňanská

obeťou sexuálneho násilia v nejakom období svojho života len preto, že je ženou. Realita je ešte horšia ako tieto šokujúce čísla, o ktorých vieme, lebo iba tretina, alebo aj nevieme, lebo tretina obetí nahlási e, tento trestný čin. Ja si myslím, že musíme teraz hneď niečo spraviť, niečo radikálne, niečo revolučné, niečo efektívne, ratifikovať istambulský dohovor. Je to prvý integrovaný právne záväzný dokument, ktorý E, hovorí o tom, že násilie na ženách a domáce násilie je závažný trestný čin. Tento dohovor je jediným nástrojom, ktorý dá zodpovednosť každému členskému štátu e, za to, aby odhaloval toto násilie a aby mu bránil a, a predchádzal máme komplexný právny nástroj, ktoré, podľa ktorého je povinné chrániť obete a príjmať legislatívne a trestné opatrenia proti páchateľom a mať náležité politiky rovného prístupu. Ten nástroj máme k dispozícii od augusta. Na čo čakáme? Doteraz iba 8 členských štátov ratifikovalo Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Francúzsko, e, Švedsko, Dánsko, Rakúsko a Malta. 14 podpísalo a čaká na ratifikáciu. Ale dnes je dobrý dátum na to, aby sme požiadali Bulharsko, Estonsko, Írsko či Českú republiku, Cyprus alebo Lotyšsko, čo sa stalo? Prečo sa ešte ani nerozhodli? Teraz musíme vyzvať komisiu, aby akceptovala tento mandát a nadchádzajúce lotišské predsedníctvo by malo viesť tento proces a aj ho dotiahnuť do úspešného konca, musíme vystupovať jednomyselne, musíme odmietať, stíhať a trestať páchateľov násilia. Musíme mať verejnú diskusiu, ktorá e, zapojí do diskusie aj mužov. Musíme mať také politiky a legislatívu, ktorá ukončí obdobie nerovnosti, nerovnosti, ktorá vedie k násiliu na ženách. Ďakujem pekne. Máme tu modrú kartu. Pán Marino. Akceptujete? Nech sa páči, máte slovo. Tá tragédia, o ktorej dnes popoludní rokujeme, má kultúrne korene. Kultúra, v ktorej ženy sú podriadené. Sú tu predstavitelia cirkvi, ktorí zakazujú ženám pôsobiť ako kňazi. A v katolických sobášoch sa číta, že žena sa musí zaviazať, že bude svojho muža poslúchať. Pomáha to v kultúrnom boji proti tejto pliage, keď hovoríme o násilí? Kolegovia, modrá karta je na 30 sekúnd a odpoveď takisto 30 sekúnd. Nech sa páči. Dnes dopoludní pápež hovoril o dôstojnosti. Dôstojnosť je o všetkom. A keď hovoríme o dôstojnosti ľudí, to znamená, že väčšina obyvateľstva musí, jednoduchá väčšinou je, sú ženy a Pani Bjork, nech sa páči. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým ženám, ktoré neunavne pracujú na tom, aby sa táto téma dostávala vždy e, do politických programov. Eva Brit Svensson, Svensson, ktorá tu bola predo mňou a predsedala výboru pre ženské práva, e, nielen ona, ale aj ďalší, vďaka ich práci môžeme dnes postúpiť k činom Pani komisárka Jorová, mnohí hovoria o štatistikách, sú to, sú to zúfale hrozné čísla, ale svedčí to práve o nepriateľnej skutočnosti, o tej skutočnosti, kedy ženy sú vystavené útokom len preto, že sú ženami. A upierajú sa im práva len preto, že súdy netrestajú páchateľov. Ako sa dostať z tejto slepej uličky? Samozrejme, na vine je mocenský a kultúrny poriadok, ktorý nedáva ženám rovnaké postavenie ako mužom. Mala by tá situácia byť opačná. V našej kultúre ženské telo nepatrí iba ženám a neustále sme vystavovaní nejakým sexuálnym narážkam, ktorý, ktoré sú e, na dennom poriadku pre mnohé ženy a dievčatá. Každý pozná nejakú ženu, ktorá bola znásilnená, ale nikto nepozná muža, ktorý by bol tým násilníkom ženy sú sexuálne obťažované. To je jednoducho realita a teraz už neexistujú žiadne výhovorky. Žiadame činy a ja som rada, pani komisárka, že ste povedali, že chcete konať a pripraviť legislatívu, pretože tu potrebujeme. A to, že ste povedali, že chcete tlačiť na to, aby EÚ ratifikovala istambulský dohovor, nielen teda EÚ, ale aj členské štáty. Ďakujem. Ďakujem pani Bjork a na minútu teraz dostáva slovo pán Urtasan. Ďakujem, pani predsednička. Nehovoríme to často. Ďakujem, pani predsednička, nehovoríme to často, ale nerovnosti eh, vedú často k násiliu a aj v sociálnej úrovni eh, je tu nerovnosť a eh, z toho dôvodu vznik, sa posilňuje násilie. 15. november je veľmi dôležitý deň. Treba e, spomenúť, že je závažné, že ešte stále nie je špecifický nástroj e, pre boj proti e, násilu na úrovni EÚ. A ja dúfam, že sa ho čoskoro dočkáme. Odhliadnúc od toho vytvorenie Európskeho observatória pre, pozor- pre násilie na ženách, to je veľmi dobrá myšlienka. A tiež je potrebné, potrebný príslušný dohovor. Je dobré, aby ho členské štáty podpísali, ale nenahrádza všetko. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste sa zasadili za vytvorenie takéhoto nástroja na európskej úrovni. Ďakujem. Slovo má pani Ajuto. Ďakujem, pani predsednička. Dnes je e, e, Svetový deň boja proti násiliu proti ženám a my e, tu žiadame týmto komisiu, aby prijala legislatívne návrhy na túto tému. Aj keď kompetencia v určitých oblastiach je na strane členských štátov, sme za iniciatívu komisie aspoň pre oblasti, kde má kompetenciu. Veľa štátov, ku ktorým patrí Taliansko, ratifikovalo už istambulský dohovor a prijali príslušnú legislatívu. To je dobré ale násilie voči nám nie je často iba fyzické, ale často e, psychologické a odohráva sa za múrmi e, domov, je schované a, a teda pred e, pohľadmi detí. A e, naozaj je teda potrebné, aby sme tu mali príslušnú legislatívu, ktorá by sa týmto zaoberala. A boli by sme mohli potom sa vyhnúť mnohým e, tragédiám ako Lucia e, Anibali, ktorú znetvoril jej bývalý priateľ Uh, alebo e, iné prípady, e, kedy jeden muž e, najprv zavraždil svoju ženu a potom sám seba pred vlastnými deťmi vo veku 6 a 7 rokov. Takýchto prípadov je čoraz viac. Pozrieme sa na poslednú správu EURES z roku 2013. Len v Taliansku bolo 179 nových prípadov. Rečnička bola prerušená. Prepačte, eh, varovala som vás, že treba dodržiavať ročnícky čas. Aj veľa ľudí sa hlási eh, do postupu KHDI. Slovo má pani Morvaj. A karórával a kezén mászkál az utcán. Keď eh, sa pozrieme teraz na týchto elegantne oblečených ľudí s drahými hodinkami, ktorí chodia po ulici, večer. Prečo nepovieme, že sú sami na vine, keď ich potom okradnú? A keby policia eh, potom zverejnila eh, eh, takéto video, ako by, sme, ako by sme sa k tomu stávali. Ale takto sa postupovalo napríklad v mojej krajine v prípade znásilnení žien. Možno by bolo lepšie urobiť nasledovné po, keby tu bola uh, policajná kamera, povedalo by sa, ak niekto uh, sa dopustí nasilia voči ženám, uh, dolapíme ho a pôjde do väzenia. To by bolo určite uh, vhodnejšie, takýto postup. Grazie. Ďakujem pani Matera, máte slovo na 1,5 minúty. Ďakujem. Európska exekutíva nepovažuje čas zrelý na spoločné riešenie e, problému e, násilia voči ženám. A ja som veľmi prekvapená, keď to počujem. Chcela by som pripomenúť komisii, že ona samotná e, vníma v tomto násilí základnú prekážku, ktorá stojí v ceste rovnosti rodov. Takže prečo e, e, chýba e, teda pretavenie správy Parvanova v legislatívu? Sú tam nejaké ekonomické ťažkosti? Ehm, tento parlament už dlho trvá na tom, aby sa konečne predstavil návrh smernice, ktorý by už ukončil konečne to, že, sa, že je vlastne beztrestné vraždenie žien je treba e, ochraňovať e, práva e, obetí a ich prístup k spravodlivosti. Pani komisárka, vy na začiatku svojho prejavu ste spomenuli určité percenta, 33 žien po 15 rokoch stáva obeťami násilia. Myslí, napríklad, myslíte si, že Aktuálne e, existujúce e, nástroje e, sú postačujúce na to, aby dostatočne ochránili obete. Ja som prekvapená, že tieto čísla naozaj dostatočne odôvodňujú potrebu celoeurópskeho riešenia. Dnes je veľmi dôležitý deň a mali by sme naozaj hovoriť o ženách, o násiliu voči ženách, pretože je to otázka civilizovanosti a demokracie. Ďakujem a opäť apelujem, aby rečníci rešpektovali im pridelený rečnícky čas. Teraz pani Blinkevičiute na jednu minútu. Ďakujem. Minulý e, týždeň v mojej krajine, v Litve, bolo znásilnené, zavraždené, brutálne zavraždené 21-ročné e, dievča, študentka, e, ktorá bola úplne nevinná, kto povedala jej matka. A toto e, sa deje jednej z troch žien v našej demokratickej rozvinutej Európe. Každých, každý deň zomrie sedem žien. Z tohto dôvodu môžeme zatvárať oči pred takýmto problémom? Absolútne nie. A preto my, členovia Európskeho parlamentu, musíme trvať na tom, aby komisia predostrela e, návrh smernice e, pre boj proti násiliu na ženách e, nejaké treba mať naozaj e, kroky vo všetkých oblastiach, legislatíva, súdny e, systém, vzdelávanie, zdravotný systém a podobne. Iba potom e, sa dopracujeme k želaným výsledkom a treba naozaj vytvoriť Európske observatórium pre násilie voči ženám. Treba sa venovať, treba sa venovať tomu, aby sme nevytvárali nejaké nové štruktúry, ale využili za týmto účelom už existujúce. Ďakujem a na jednu minútu má teraz slovo pani Višnievska. Szanowni Państwo, dzisiaj Ojciec Święty Franciszek tu Vážení páni, dnes e, Adami, dnes svätý Otec e, pred Európskym parlamentom povedal, že zabúdanie na Boha vedie k násiliu. Každý človek má právo na dôstojnosť a násilie je závažným protispoločenským problémom. Každý deň sa odohráva, dochádza k násiliu e, na ženách, psychickému, fyzickému násiliu. Je to teda väčšinou e, v rozvíjajúcich e, sa krajinách, v moslimských krajinách, ale aj v Európe a s tým sa nemôžeme zmieriť. Musíme nasmerovať našu činnosť tam, kde ženy potrebujú pomoc najviac. Potrebujeme vyvíjať tlak. Potrebujeme legislatívu. Ak európske krajiny majú veľmi e, vysoko vyvinuté zákonodárstvo, tak naozaj je treba sa odvolávať na naše e, tradície, e, kultúru. Nie je dobrou cestou ísť cestou vytvárania ďalšej európskej legislatívy. Pani Bieda, eh, ďakujem. Pani predsednička, pani komisárka, tento eh, rok eh, Európska agentúra pre základné práva vypracovala správu, ktorá ukazuje mieru násilia voči ženám a e, spomína sa tam, že e, príslušné orgány zatvárajú oči pred násilím voči e, ženám. Jedna z 20 žien bola znásilnená, jedna z piatich zažila určitý typ fyzického alebo sexuálneho násilia zo strany svojho aktuálneho alebo bývalého partnera. Toto, tieto štatistiky naháňajú strach. Doteraz komisia bola viac než neprístupná voči pretaveniu správy Parvanova do nejakého legislatívneho návrhu. E, tam sa žiadala Európska stratégia, akčný plán. Teraz už máme takmer december. Všetko toto sa udialo v minulom roku, ale doteraz sa nič ešte neudialo. E, veľmi dôležitou e, témou je takisto aj genitálna mutilácia. Teraz sa napríklad ide o európske ženy. Eh, Nasilie má veľmi veľa eh, fóriem. Treba sa venovať všetkým týmto formám násilia voči ženám. Nemôžeme vnímať tieto eh, otázky izolovanie, ale ako súčasť širšieho problému prístupu spoločnosti k ženám. Potrebujeme akčný plán na úrovni EÚ aj či z členských štátov a potrebujeme ho teraz. Ďakujem. Um, the... Ďakujeme pekne. Teraz dávam slovo pani Kuneve. Ďakujem. Dúfam, že vám nebude vadiť, keď ostanem sedieť. Necítim sa dnes veľmi dobre. E, čísla, ktoré máme o e, psychologickom a fyzickom násilí. 33% e, žien je vystavených týmto formám násilia priebehu svojho života. To je naozaj šokujúce. Násilie na ženách má mnoho rôznych aspektov nie je závislé od hraníc, sociálnej triedy ani príjmu. A objavuje sa aj v rodinách, a ako aj v celej spoločnosti a čoraz e, vo väčšej miere. Taktiež je dôležité, aby ľudské práva týchto obetí boli dodržiavané, aby sme počuli ich hlasy, ale teraz sa dvíha nová vlna ekonomického násilia v Grécku. Ľudia, ktorí pracujú, musia prijať nižšiu mzdu, ak chcú naďalej ostať v zamestnaní. Takéto javy sú porušením e, základných práv a taktiež sú tiež istou formou násilia. E, taktiež e, ženy sú vyzývané, aby si nevyčerpali materskú dovolenku a hrozí sa im, že stratia pracovné miesto, ak si vyčerpajú v plnej dĺžke. Toto sú tiež formy násilia voči ženám. Potrebujeme také právne úpravy, ktoré sa budú dodržiavať. Musíme sa postarať o to, aby Rada Európy taktiež niečo urobila, ako aj istambulský dohovor ktorý už to bol spomenutý, musíme mať dostatočný právny rámec, ktorý poskytne dostatočnú ochranu. Ďakujeme pekne, pani Deli, na minútu. Vážení kolegovia, e, milióny ľudí oficiálne e, e, priznali, že boli predmetom násilia aspoň raz za život. Tento údaj je škandalózny. Jednoducho toto údaj nemôžeme ignorovať a pani komisárka, vy nemôžete to jednoducho len teraz objaviť Teraz je otázka, aké otázky si musíme položiť. Ako je možné, že násilie dodnes nie je uznávané ako trestný čin na úrovni všetkých členských štátov? Kto si môže presvedčiť v roku 2014 istambulský dohovor, ktorý ponúka úplný rámec na boj proti násiliu, na ochranu obetí a stíhanie násilníkov e, ratifikovalo iba 7 členských štátov? Ako si môžeme predstaviť, že vy ako komisia ešte stále odmietate predložiť legislatívny návrh o preventívnych opatreniach? Je potrebné konať teraz teda už. Chceme európske pozorovateľňu e, chceme záväzný právny rámec s cieľom harmonizovať e, preventívne opatrenia. A vy by ste mali vyvíjať tlak na členské štáty preto, aby ratifikovali dohovor z Istanbulu. A na záver poviem len toľko, že už nemôžeme čakať. Vážení kolegova, je čas začať konať a ženy musia vystúpiť z tieňa, do ktorého ich Európa um, vytesnila. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej pani Parker na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Nikto z vás nespomenul e, úplne voľný pohyb osôb v celej EÚ. E, vďaka tejto politike otvorených dverí nemôžeme dokonca ani preverovať trestné zázemie e, prišielcov. Sú tu ľudia, ktorí boli obvinení z násilia, takí sú súčasťou rôznych gangov eh, a majú pritom úplne voľný prístup do Veľkej Británie, pričom sa ich nikto na nič nepýta a nemôžeme e, vôbec e, nič kontrolovať e, ani námatkovo vzhľadom na európske pravidla. Je to úplne bláznivé. Teda ešte predtým, ako budete volať po ďalších úplne nezmyselných európskych pravidlách, zastavme týchto zločincov a obvinených z násilia, aby mali voľný prístup do našich krajín. My potrebujeme skutočnú a dokonalú hraničnú kontrolu, ktorá stiaží týmto gangom, ktoré obchodujú s ľuďmi, aby vstupovali e, do našich krajín. Až vtedy totiž budeme mať lepšiu možnosť riešiť e, problémy, ktoré tu už máme súvisiace s násilím. Ďakujeme pekne. Ďalej na minútu pán Majer. Prepačte, je tu na vás otázka formou modrej karty. Ste ochotné prijať? Nech sa váči. Vraiment... Prepačte, ale naozaj, keď tu počúvam, to, čo počúvam, tak som z toho zdesená. Vychádzame z princípu, že otázka násilia a otázka cudzincov Pani e, poslankyňa, to je jednoducho nepriateľné takéto slova z vašich úst. Bolo to skôr iba e, tvrdenie, ale nech sa páči, odpovedzte. E, ďakujem. Chcem len upozorniť na dosť tragickú vraždu. Pred dvoma mesiacmi u nás v mojej krajine bola zavraždená mladá žena, ktorá žiaľ prišla o svoj život. Bol obvinený, ak sa nemýlim, Litovec, ktorý už v minulosti mal trestný záznam a pritom mohol vstúpiť do našej krajiny. Ak by sme mu tom zabránili, možno by sme boli zachránili tento jeden život tejto ženy. Možno by sme boli zachránili jej život, ak by to boli tieto kontrolné mechanizmy. Nepodceňujte hodnotu e, kontroly hraníc e, pred e, zločincami. Kolegovia, dáme priestor ďalšej kolegyni na modrú kartu, ak si ochotná ju prijať. Pani Birde, nech sa páči. Mm, zdalo by sa, že si myslíte, že môžete zastaviť voľný pohyb. Chcete mi povedať, ako um, chcete zastaviť škótským zločincom, aby sa nestiahovali do Londýna, alebo londýnsky zločinci, aby sa nestiahovali do Škótska? Ďakujem, tu nejde o kontrolu tohto, ide tu o e, skutočné povedomie o zázemí týchto ľudí. Ak majú už trestný záznam, pre dobro ich nevinných obetí musíme predsa poznať e, ich záznamy, ich minulosť, aby sme e, našich ľudí chránili. Prepašte, váš argument nie som ochotná prijať. Ďakujeme pekne za túto diskusiu. Teraz prejdeme ďalej. Nasleduje pán Majer. Ďakujem, pani predsedajúca. Mm, teraz e, bude druhá strana opäť šokovaná. Rovnoprávnosť mužov a žien je neprirodzená to nie je moje tvrdenie, je to tvrdenie e, tureckého prezidenta Erdogana v posledných dňoch ho predniesol a naša diskusia ma teší, pretože je to veľmi závažná téma. Násilie voči ženám je veľmi závažná téma a v každom prípade e, sa im musíme venovať. Žiaľ, v 21. storočí ešte stále sú tragické prípady násilia a potlačania, utlačania žien 34 žien v našich krajinách už bolo e, e, cieľom tohto násilia. Vo Švedsku napríklad podľa štatistiky OSN e, na treťom mieste po Botsvane a Lesoto je takýto vysoký počet registrovaných znásilní dokonca v Belgicku, a Francúzsku. To sme mali napríklad prípad Rottenhamu, kde tisíce dievčat boli mučených celé 10 ročia. A z čoho vyplýva tento nárast? Viete veľmi dobre, je potrebné Zložici politického politické okuliare. Vieme, že sme si sem prindiahli mužov, ktorí majú úplne iný obraz o ženách, ako ho máme my pretože pochádzajú z iných kultúr. Ďakujeme pekne. Teraz dáme slovo na minútu a pol pani Esteras Peragut. Ďakujem. tejto súvislosti musíme odmietnúť vzdať sa. Musíme nájsť silu sama v sebe. Toto povedala obeď znásilnenia v Bosne. Je to celosvetová pandémia, je to porušenie eh, základných a ľudských práv. Môže mať eh, rôzne formy, môže to byť eh, fyzické násilie, sexuálne násilie, otroctvo, taktiež nútené sa Sabáša aj tak ďalej. Tretina žien v Európskej únii uvádza, že sa stala obeťou priebehu svojho života a nejakej formy násilia. Dospievajúci sú tiež vystavení eh, hrozbe počítačového obťažovania a násilia. 2600 žien a dievčat žije ženám mm, v krajinách, kde sa sexuálne násilie nepovažuje za zločin. E, žije ich tam ešte o mnoho viac, sú vystavené mnoho iným, e, mnohým iným rizikám. Musíme harmonizovať e, naše trestnoprávne postupy v týchto veciach celé EÚ. Je to problém, do ktorého riešenia sa musí zapojiť celá spoločnosť. Chceme ochranu, chceme postaviť páchateľov pred spravodlivosť, chceme prekonať a prelomiť toto ticho a mlčanie. Musíme hovoriť eh, taktiež v prospech eh, komunity LGBTI, ako aj rôznych iných znevýhodnených ľudí. Ďakujeme pekne, pani Rodriguez. Ďakujem. Istanbulský dohovor zakotvuje práva žien a tiež stanovuje sankcie v prípade porušenia ale sú tu isté pochybnosti o uplatňovaní týchto cieľov. 62 miliónov žien v Európe je obeťou fyzického sexuálneho násilia, ale 500 tisíc žien a detí bolo vystavených mrzačeniu ženských pohľadných orgánov. 100 tisíc e, jedincov je tomu vystavených. Čo urobíme preto, aby sme zachránili ich tela, predtým, aby boli zmrzačené? Istanbulský dohovor nám dáva isté záruky, že ženy budú lepšie chránené. Je pravda, že čísla o násilí voči ženám nám ukazujú, čo presne ešte musíme urobiť. Aké legislatívne roky členské štáty už prijímajú, najmä tie, ktoré už ratifikovali Istanbulský dohovor, aké monitorovacie mechanizmy sa chcú um, členské štáty snažiť vytvoriť, eh, taktiež eh, aké sankcie chcú uvalovať a čo chcú presne urobiť, aby čo najviac členských štátov ďalej ratifikovalo tento dohovor. Tento dohovor eh, nie náhodou nesie názov Istanbulský dohovor, bola najmä keď vezmeme do úvahy vyjadrenia tureckého prezidenta, že rovnosť medzi mužmi a ženami je proti prírode. Ďakujeme pekne, pani Girling. Ďakujem, pani predsedajúca nikto z nás nepodporuje násilie voči ženám, to je samozrejme, ale mali by sme sa snažiť zjednotiť sa eh, v hľadaní spôsobov, ako tu z Európskeho parlamentu sa snažiť pomôcť eh, a naozaj niečo zlepšiť. Všetkých 28 členských štátov má legislatívu, eh, kde považuje násilie na ženách za trestný čin, ale nevždy sa to dodržiava. Už sme sa navzájom od seba. Už sme naozaj ušli dlhú cestu. Pred 30 rokmi v Londýne um, policajný komisár, ktorý mal na starosti všetky policajné zložky v Londýne, sa vyjadril, že túlavé psy a domáce násilie, toto je tá špinavá práca policajtov. Je naozaj nemysliteľné, že by to povedal dnes. Ale aj tak e, v priemere jednoho žien um, obeťami násilia ich vlastných partnerov. A taktiež máme zákon Claire, ktorý umožňuje zverejňovať policii informácie o trestnej minulosti e, ich partnera a tým porušuje e, legislatívu ochrane údajov, ak e, teda nie je ochotná zverejniť policia tieto údaje. Teda snažíme sa nájsť rovnaké a spoločné formy boja proti tomu násiliu a nesnažíme sa bojovať navzájom medzi sebou. Predsedajúca, je naozaj veľmi nepríjemné, že vás musím prerušovať, ale naozaj máme mnoho rečníkov prihlásených, teda prosím naozaj dodržiavate rečnícky čas pani Bilbao. Ďakujem, presidenta Európa musí eh, dosiahnuť, aby všetky členské štáty našli vhodné formy eh, boja proti násiliu, taktiež aby dostatočným spôsobom chránili obete násilia voči ženám a aj voči deťom. Nemáme legislatívu, pretože nemáme dohodu eh, v iných oblastiach zločinov, napríklad terorizmu. Čo sa týka sestistického násilia, sexuálneho násilia. E, toto vyplýva z úplne zvrateného vnímania mm, a majetkového prístupu k partnerom ktoré je zakorenené v mysliach mnohých Európanov. Je tu problém v tom, že máme nedostatok proaktívnej politiky, máme nedostatok legislatívy boja proti iným formám násilia taktiež. To je jasné porušenie zmluvy. Teda pýtam sa, pani komisárka, či chcete uvaľovať sankcie na členské štáty v tejto súvislosti. Ďakujem pekne, pani Kozlovská. Ďakujem. Pani predsedajúca, dámy a páni, násilie je zločinom, ktorý sa týka celého sveta. Je to výsledok dlhoročnej diskriminácie žien. Musíme bojovať proti tomuto násiliu. Je to naša povinnosť. Tu v Európskej únii podporujem myšlienku toho, že Európska únia by mala sa stať signatárom Istanbulského dohovoru. Táto dohoda hovorí aj o prevencii, aj o politike rovnosti pohlaví. E, dámy a páni, naše úsilie v členských štátoch musí byť dostatočne monitorované. Na to potrebujeme porovnateľné údaje, ktoré budú mať rovnaký význam. Taktiež potrebujeme dostatočnú harmonizáciu a štandardizáciu údajov. To je naozaj mimoriadne dôležité. A preto chcem položiť otázku Európskej komisii možno je možnosť nejakého odporúčania, prípadne možno neskôr aj smernice, ktorá by preskúmala metódy vyhodnocovania a možnosti harmonizácie tejto politiky boja proti násiliu, pretože bez toho nebudeme schopní úspešne bojovať proti tomuto javu. Ďakujeme pekne. Teraz pani Jotová. Ďakujem pekne, pani predsednička. ticho kričí o násilí, tak sme pomenovali bulharskú fórum, ktorého cieľom je boj proti násiliu na ženách. A tento názov v podstate nie je iba smutným potvrdením záverov, je to prejav našej vôle či nevôle bojovať proti tomuto problému. Obraciam sa na kolegov, obraciam sa na Európsku komisiu. Nepotrebujeme ďalšie reči. Potrebujeme stratégiu, potrebujeme legislatívu, ktorá bude nielen chrániť obete, ale bude pôsobiť preventívne a brániť vzniku tohoto násilia. Nemáme dostatočné nástroje ani na národnej, ani na európskej úrovni. Mali by sme naozaj ratifikovať istambulský dohovor a samozrejme to, čo je v ňom uvedené, by nemalo ostať iba na papieri je paradoxom, že samotný pán Erdogan tvrdí, že ženy by mali ostať sedieť doma, a napriek tomu, že tento dohovor je z Istanbulu. Je nutné mať novú smernicu a novú legislatívu. Ďakujem. Na 1,5 minúty pani Komodíny. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, milióny žien v Európe zažili násilie a 3,5 milióna zažilo sexuálne násilie e, za to dva mesačné obdobie, kedy sa robil prieskum, takže nikto si ani nedovolí e, povedať, že problém násilia na ženách nie je európskym problémom. Európske ženy trpia násilím na ženách a je to jazva nielen na týchto ženách, ale na celé, celej Európskej únii. Netýka sa to iba jedného členského štátu, ale všetkých členských štátov. A jednoducho tento trestný čin môžeme riešiť len tak, keď spojíme naše slova aj naše činy. Násilie na ženách je extenzívny fenomén, e, ide o porušovanie ľudských práv a systematicky nie je dostatočne nahlasovaný orgánom. E, musíme presadzovať e, rešpekt voči ľudským právam a nemôžeme sa obracať chrbtom k tomuto problému a musíme proti nemu bojovať všetky zainteresované strany, mimovládne organizácie, profesné združenia, národné, štátne orgány, súkromné osoby, všetci musíme bojovať a kým dosiahneme jednotný spôsob na európskej úrovni, ktorý zabezpečí sociálnu súdržnosť a ochranu zdravia, dovtedy musíme využiť všetko, čo máme k dispozícii a zabezpečiť e, ochranné opatrenia, musíme zmeniť to, ako muži pozerajú na ženy, e, zmeniť to, ako sa pozeráme jeden na druhého. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Borzan na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes hovoríme v mene tých, ktorí močia, pretože sa hambia a je ich priveľa. Len v Lani 3,7 milióna žien bolo obeťami sexuálneho násilia. 80 násilia nie je nahláseného. Boli tu prípady násilia na sociálnych sieťach. Je zrejme, že deti prijímajú také typy správania, ktoré sú jednoducho nepriateľné. Musia mať legislatívne aktivity jednotné na celej európskej úrovni. Nestačí hovoriť. Rozpočet na boj proti násiliu je vo výške je, je oveľa nižší, ako je potrebné Musíme jednoducho ukončiť túto kultúru mlčania, kedy obete sa hambia, mali by sa hambiť páchatelia a zároveň aj komisia, ktorá sa doteraz odmietala postaviť tomuto problému z oči v oči. Dúfam, pani komisárka, že situáciu zmeníte. Slovo dostáva pani Head. Ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť pani komisárke Jaurové Jorovej, že to bola naša požiadavka. Naša požiadavka Európskeho parlamentu, aby bol legislatívny návrh, ktorý bude obsahovať opatrenia a tieto by podporovali členské štáty v ich úsilí preventívnych aktivít proti násiliu na ženách a dievčatách. Ženy a dievčatá v celej Európe sú stále viac vystavované násiliu a bolo by trápne, ak pani komisárka tu hovorí, že bojuje za prevenciu proti tomuto násiliu. Európska únia musí ratifikovať istambulský dohovor a musí proaktívne podporovať členské štáty v ich ratifikácii. Rok 2016 by mal byť vyhlásený E, e, za rok e, boja proti násiliu na ženách a dievčatách, aby sme poukázali na celospoločenský problém a na to, že má vplyv na všetkých a mali by sme včas vypracovať aj plán činnosti. Nová komisia má takto príležitosť na to, aby ukázala, že dáva prioritu rovnoprávnosti žien a dievčat a spolieham sa na aktivity Európskej komisie, pretože európske ženy a dievčata si to zaslúžia. Ďakujem pekne, pani Regner, na minútu. Ďakujem. Chcela by som využiť rámec tejto diskusie nehovoriť len o istambulskom dohovore, ale aj poukázať na to, čo ste pomenuli vy v úvode, Európsky ochranný príkaz. Sice vo všetkých členských štátoch už sú eh, ochranné opatrenia pre obete, ale sa presadzujú iba v tých členských štátoch, kde naozaj boli zakotvené v legislatíve na základe princípu vzájomného uznávania ženy napríklad sú chránené aj voči mužom, ktorí stolkujú, ak vycestuje do inej členskej krajiny. Preto chcem využiť aj túto príležitosť a vyzvať členské štáty, aby do 11.1.2015 schválili to, čo sme eh, prijali pri Európskom ochrannom príkaze, pretože tam ešte to pokrývkava v Európe. Máme tu schválené nádherné e, návrhy, ale neuplatňuje sa to v praxi a to sa vzťahuje aj na istambulský dohovor. Je to veľká hanba, že to nie je ešte dostatočne rýchlo v praxi uplatnené. E, Ďakujem na minútu, pani Kabezon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes je Medzinárodným dňom boja proti rodovému násilu. Je polutovania hodné, že tu nemáme nejaké podujatie, že sme nezorganizovali nejaké podujatie. Je polutovania hodné aj to, že tu nemáme muža, ktorý by predsedal, pretože ten by lepšie presadil túto problematiku je, dochádza k porušovaniu najzákladnejších ľudských práv, že musíme si všetci uvedomiť, že tým, že komisia nekoná, všetci sme tým postihnutí. Neutralita jednoducho nie je alternatívou 21. storočia Európy k otázke násiliu, rodovému násiliu. Musíme ukázať príklad zvyšku sveta toho, ako zabezpečiť spravodlivejšiu spoločnosť. Musíme sa postaviť tejto výzve. Poprosím vás, buďte lídrom a e, pripravte aspoň smernicu. Pani Neuchl. Sehr geehrte Frau Kommissarin, ich möchte... Vážená pani komisárka, chcela by som vás písať celkom osobne. E, správne hovoríte, že aj muži sú, e, sa musia stať aktérmi konania, pokiaľ ide o zastavenie násilia voči ženám. Apelujem dnes e, úplne osobitne na vás. Najprv musí komisia a najprv musíte vy sa stať aktérkou konania, pokiaľ ide o zastavenie násilia voči ženám. Vy nesiete zodpovednosť. Vy sa nesmiete schovať za členské štáty. Komisia eh, už bola viackrát vyzvaná Európskym parlamentom, aby konečne pripravila smernicu pre oblasť násilia voči ženám. Ide o dôstojnosť, o eh, telesné a psychické zdravie a o eh, sexuálne práva žien ehm, v členských štátoch. A vy dnes hovoríte, že všetko sa má raz e, vytvoriť. Ja vám hovorím, pozadie a fakty už sú vypracované a spracované. Teraz už treba konať. Kto vyčkáva, sa e, stáva vinným. Násilie nie je e, kavalierským deliktom. Ďakujem na jednu minútu pani Mekavan. Ďakujem pekne, pani ako predsedníčka výboru medzinárodného rozvoju chcela by som hovoriť o niečom, o čom hodne nehovoríme. Je to e, násilie na základe rodových nerovností a boj proti nemu v našom výbore. predovšetkým e, v to, že e, musíme zabezpečiť rozvojovú pomoc a humanitárnu pomoc a vylepšiť ju tak, aby mohla bojovať aj proti týmto problémom. Minulý týždeň ľudia z Medzinárodného záchranného výboru, ktorí pracujú s takýmito ženami, požiadali, aby všetky členské štáty podpísali výzvu na boj proti násiliu v núdzových situáciách. Mnohé členské štáty tak zatiaľ nekonajú. Zajtra e, budeme udelovať Sacharovú cenu. E, je tu otázka, e, v podstate zachranovú e, cenu získa osoba, ktorá práve pomáha takýmto ženám, ktorí sú predmetom násilia. Potrebujeme na budúci rok akčný plán, skutočný plán a to bude e, v podstate taký dôkaz toho, že niečo seriózne robíme, preto nielen, že udelujeme Sacharovú cenu, ale aj niečo následne robíme. Ďakujem pekne. Na minútu dostáva slovo pani Moretti. Sí, grazie, presidente. Anch'io... Ďakujem, pani predsednička. Aj ja by som dnešný deň chcela vyzvať novú komisárku Jourovú, aby e, konkrétne kroky naozaj prijala v boji proti e, násiliu, ktoré sa týka e, tisícok žien aj v tých najvyspelejších krajinách sveta. Príliš často sa však toto násilie odohráva v tom najbezpečnejšom kruhu, v kruhu rodiny Momentálne sú tieto nástroje úplne nepostačujúce, pretože nie sú záväzné, nevedia preto sa správne venovať tejto problematike a pritom poznáme, o, akú, o aké percentá, o aké rozmery ide. Nemôže sa to e, týkať e, jednotlivých členských štátov. Je to globálny problém a preto potrebujeme silnú e, kolektívnu zodpovednosť, morálnu a politickú, a z toho má vyplývať celoeurópska iniciatíva a takisto aj e, kultúrne e, mm, informovanie a vzdelávanie a e, zmena v kultúre. Na toto je potrebná príslušná smernica. Ďakujem pekne kolegovia.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 Je nesmierne dôležité, aby sme sa týmto zaoberali. Mnoho z vás o tom hovorilo, ale e, práve násilie v rodinách. Ja som tu nepočula prakticky e, nič o e, tomto násilí z cti, ktoré je čoraz väčším problémom v EÚ, obzvlášť vo Švedsku. K tomuto dochádza, tam je veľmi veľa konfliktov v tomto duchu. Ja si myslím, že to je tiež problém, ktorý by sme sa mali zaoberať. Myslím, že táto e, vízia e, sa ma naozaj netýka, pretože e, násilie, ktoré dochádza, ku ktorom dochádza a voči nám je aj veľmi silno kultúrne podfarbená téma. Veľmi často k tomu dochádza v rodine, to som povedala. Veľmi často ide o vzťahy medzi partnermi, kde evidentne emancipácia e, žien e, je ešte e, otázkou, ale definovať to ako násilie z cti, to je, myslím si, definícia, ktorá je už prekonaná a ja sa k nej nemôžem podpísať. Kolegovia, naozaj nemáme tá čas. E, budeme mať šiestich rečníkov a začneme s pánom Tarabelom. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Je pravdou, že ste e, to povedali a dneska nosíme aj bielu stužku ako symbol, ako kampaň. Je to už 25-ročná kampaň e, z Kanady. A kedy boli zavraždené štyri ženy pred 5 rokmi na ich pamiatku e, je táto aktivita. E, musíme bojovať proti násiliu na ženách. Pani komisárka, obraciam sa na vás, pretože 4 roky s viacerými kolegami, s Barbarou Matrou a ďalšími, ale pani Parvanovou, vtedy z ALDE, pani Figueiredo z GUE, pani Kolejsen zo Zelených, sme spustili túto iniciatívu, písomné vyhlásenie, ktoré bolo jediným alebo jedným z mála ktoré získalo väčšinu podpisov e, vyše 90 podpisov, čiže chcem znovu predložiť toto vyhlásenie. Viem, že to je symbolické, toto vyhlásenie, písomné vyhlásenie, ktoré dúfam by ste podpísali väčšina z vás, tak aby ste mohli využiť túto príležitosť a vyhlásiť boj, rok boja násilia na ženách. Ďakujem. pani Šulce. Pán Mukwege dostane zajtra Sacharovú cenu a to je veľa vravné vzhľadom na dôvody, pre ktoré dostáva túto cenu. Bojoval za dôstojnosť žien e, v Lani e, sme mali inú, iného víťaza Sacharovej ceny a pani e, komisárka má vo svojom potvorí aj otázku rodovej rovnosti. Ďalším dôležitým faktom, ktorý sme zažili dnes, je vystúpenie pápeža v tomto parlamente. On povedal, že ľudská dôstojnosť e, je to, na čo by sme sa mali zamerať. A som optimistkou, pretože každý rok 5. novembra v tomto parlamente aj na iných miestach si pripomíname násilie na ženách a nemalo by to byť iba symbolický akt, ale mali by sme naozaj ratifikovať istambulský dohovor. Pán Urmas. Ja. Mikro, please kõige olulisem on muuta ühiskondlikke hoiakuid nii euroopas kui ka kogu maailmas niikaua kui naistevastase vägivalla pokiaľ eh, násilie voči ženám bude len otázkou eh, žien, tak to ukáže, že eh, nie všetko funguje, pokiaľ ide o naše sociálny postoj Mnohí politici hovoria neuveriteľné príbehy o tom, ako sexuálne násilie je potrebné napríklad na to, aby e, sa zachoval e, pokoj e, v krajine a takéto veci naozaj sú neakceptovateľné. Toto nepatrí do 21. storočia. Je jasné, že Európska únia by mala eh, prijať eh, potrebné právne kroky na to, aby sa zabezpečila nulová tolerancia voči násiliu na ženách. Musíme niečo robiť aj v legislatívnej oblasti. Eh, je potrebné ratifikovať istambulský dohovor a pripraviť nové zákony. Takže táto téma, o ktorej teraz diskutujeme, je veľmi dôležitá. Teraz pán juristy. Gracias, presidenta. Debemos profundizar Ďakujem, pani predsednička. Musíme eh, sa snažiť, aby eh, tu už nebol taký eh, mačovský prístup v sociálnej oblasti aj e, Európsky parlament e, by mal prispieť svojim e, dielom. Nede tu naozaj o izolované akty. Je to skutočne obrovský problém. Násilie voči ženám je veľký problém a toto násilie samozrejme má aj svoju ideológiu, existuje tu aj verbálne násilie, takisto aj štruktúrálne a celý náš systém v podstate umožňuje toto násilie. Je to vlastne spôsob, ako e, aj rozlišovať medzi mužmi a ženami. Potrebujeme tu teda e, sociálnu zmenu, z rovnoprávnosti vo všetkých oblastiach. Je to skutočne e, veľmi nutné. Ďakujem, pani Klun. Ďakujem, pani predsednička komisia. Som rada, že vítate túto iniciatívu že chcete, aby sa aj do stratégie boja proti diskriminácii teda zahrnula aj násilie voči nám. To je dôležité. Dnes sme diskutovali o násiliu voči nám o otázkach, ako postupovať ďalej v tejto oblasti. Jednou z oblastí je, aby všetci ratifikovali istambulský dohovor. Komisia, vy ste povedali, že iba 8 krajín to ratifikovalo. Moja krajina k ním nepatrí. Diskutovala som s ministrom eh, spravodlivosti. Eh, hovorí o ratifikácii budúci eh, týždeň. Mali sme tam teraz problémy s v ústavnej oblasti a Toto je naozaj e, veľmi smutná správa, že iba 8 krajín ratifikovalo istambulský dohovor a 20 krajín e, ho neratifikovalo. Už toto by bol krok e, vpred pri zjednocovaní nášho boja proti ženám vo všetkých sférach. Ďakujem a posledným rečníkom je pani Čeninsky a ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí žiadali o slovo, ale nie je možné časových dôvodov im ho udeliť. Ďakujem, pani predsednička. Dnešná diskusia e, prebieha v príležitosti e, boja proti násiliu na ženách. Je to okolnosť, e, ktorá nás príjma k tomu, ako závažný je tento fenomén vo všetkých členských štátoch. Napríklad v Taliansku Eh, údaje z minulého týždňa hovoria, eh, že v roku 2013 eh, bolo zavraždených 179 žien, takže jedna obeď každé dva dní. V roku 2012 teda došlo potom k 14-percentnému zvýšeniu v počte obetí. A naozaj je potrebné, aby členské štáty začali spoločne konať v oblasti prevencie aby e, podporili ženy, ktoré už sú obeťami a takisto netreba zabúdať ani na e, deti, ktoré sú e, svetkami násilia a e, chcela by som požiadať obzvlášť komisiu, aby prijala príslušné e, opatrenia, okrem tých, ktoré už existujú a sú teraz zrejme nedostatočné. Je takisto potrebné e, tlačiť na členské štáty, aby ratifikovali istambulský dohovor, ale takisto, aby ho aj ratifikovala EÚ. Ďakujem. Slovo teraz dostane pani komisárka Jourová. Dámy a páni, ďakujem vám za túto e, cennú, dôležitú diskusiu, z ktorej e, e, si beriem veľa inšpirácií a silu pre moju prácu v komisii. Vy voláte po novej smernici. Ja mám skúsenosť, že keď tu slúbim novú smernicu, tak Eh, ja naozaj nechcem čakať, eh, pretože teraz treba naozaj konať a zatiaľ tu máme iné nástroje, ktoré môžeme použiť dovtedy, eh, kým sa rozhodneme konkrétne ohľadom tejto smernici. V každom prípade však budem volať po ratifikácii Stambulského dohovoru, to je jasné, budeme pracovať na akčnom pláne ako pláne pre, skutočnú, pre skutočné e, kroky. E, jeho súčasťou bude robustná analýza návrhov legislatívnych a nelegislatívnych e, krokov, e, časový rámec, e, financie, zodpovednosť, takže môžete sa spolahnúť na mňa, že toto je niečo, čo môžeme urobiť a čo urobíme budúci rok. Potrebujeme tu mať aj konštantnú kampaň v médiách, Vôbec sme nehovorili o provokatívnych reklamách a zneužívaní žien v e, takéto komerčnej sfére. Toto je niečo, čo tiež formuje verejnú mienku a e, tiež formuje teda postoj, že toto je normálne zneužívať ženy, ale normálne to nie je. A skončím e, s poslednou poznámkou, pretože viem, že máme málo času a budem trošku osobná. Hovorili sme o štatistikách, že každá tretia e, žena e, zažila násilie. Ja e, vám poviem, pred mnohými rokmi ja osobne som zažila násilie voči, voči mne a veľakrát v živote, v mojom živote som teda bola obeťou verbálneho harasmentu. Bolo by Ehm, myslím, zaujímavé, keby e, my, ktorí teraz ovplyvňujeme e, situáciu a môžeme môžeme e, naozaj prispieť k zmene aktuálnej situácii, by sme takto verejne povedali, že sme takto niečo zažili. Ja som to zažila pred mnohými rokmi a vtedy sa to vnímalo, že je to normálne a že je to na mňa, aby som sa hambila, ale, hambou, ale, ale hambiť by sa mali tí, ktorí násilie Eh, robia. Takže ešte predtým, než eh, budeme eh, sa snažiť pôsobiť na mužov, aby menili svoje správanie. Mali by sme sa snažiť apelovať aj na ženy, na ženy aby to nebrali ako niečo normálne, ale aby nám tiež pomáhali v našom, v našom úsilí. Takže týmto skončím a teším sa na kooperáciu s vami, pretože toto skutočne je závažný problém, ktorému sa musíme venovať. Ďakujem a ďakujem vám, pani komisárka Jurová, za vašu veľkú ľudskosť a otvorenosť, pokiaľ ide o vašu vlastnú skúsenosť e, násilia. Keď hovoríme o e, štatistikách, e, je dôležité to teda takto aj zosobniť. Všetci si to veľmi vážime Kolegovia, e, uzatváram túto diskusiu. Ďakujem za vaše príspevky. Ďalším bodom na našom e, programe je e, otázka na ústne zodpovedanie týkajúce sa situácie v Sredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii. Ide o otázku z